či aby to bolo inšpiráciou pre podunajskú stratégiu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Teraz ďalším bodom programu bude výročná správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2011. Správu predloží pani Erminia Maconi. Má slovo na 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ako každý rok, aj tento rok budeme hovoriť o činnosti Európskeho ombudsmana a tá bilancia môže byť pozitívna, čiže aktívna činnosť. E, Európsky ombudsman má e, svoje právomoci z článku 2000, e, pardon, 248 zmluvy o EÚ a jeho funkcia je, že zaručuje rešpektovanie správ občanov na správnu administratívu a takisto aj na práva, ktoré sú stanovené v článku 41 eh, Charty základnej práv, kde sa, základných práv, kde sa stanovuje, že každá oso, každej osobe sa musí dostať takého prístupu z vere, od strany verejných inštitúcií, eh, že um, bude mať právo na veľmi rýchlo postup, veľmi rýchly postup. Tento rok, čiže minulý rok v roku 2011, uh, um, tu uh, bol pokles uh, s, um, mm, z žalôb alebo stiažností. Uh, a v rámci týchto sťažností môžeme povedať, že 71 sťažností e, bolo poslaných cez e, prostredstvom internetu. A z týchto 71 sa 53 týchto podaní e, bolo vyplnených prostredníctvom formuláru, ktorý môžete nájsť na internete. A pre mňa je to veľmi dôležité, pretože e, som vo výbore pre petície. Je čas na to, aby e, sme zaručili vypracovanie alebo tá realizáciu takého portálu, ktorý by bol prístupnejší občanom. A v roku 2011 sa znížili podania ohľadom vyjasnenia alebo ohľadom informácií o vyjasnení. Uh, a máme to práve vďaka tomu, že tu máme manuál ombudsmana a tým pádom tu máme aj menej týchto požiadaviek o vyjasnenie. Takisto sa znížilo aj počet chýb. Um, čiže znižil sa počet tých podaní, ktoré e, nespadajú do kompetencie mediátora. A E, to sa stalo aj kvôli tomu, že sa použili ďalšie dva e, prostriedky. Kancelária Európskeho ombudsmana a takisto e, sa tu urobili zmeny v procedúre v posledných dvoch rokoch a tieto procedúry sa zjednodušili. Tieto, táto dobrá prax, táto správna prax, ktorá sa uplatňuje, spôsobila, že Výsledky služieb, ktoré vykonáva mediátor, ombudsman, sú lepšie. Čo sa týka tých podaní, e, musíme povedať, že počet e, popieraní alebo takých popretí toho, čo robí Európska komisia, je nevysoký. 58 ehm, námietky ohľadom výkonných právomocí komisie. To sú hlavné, um, hlavné ciele občanov, ale určite nám k tomu niečo povie aj pán komisár. Uh, parlament o polovicu znížil um, tých, počet týchto podaní a uh, tie prieskumy, ktoré urobil ombudsman, uh, sa, sa v pošte 318 uzavreli, čiže táto aktivita má jeden jednu slabú stránku, ako všetky inštitúcie, ktoré sa podierajú na občianskej siete, ktoré nemajú efektívne právomoci a ktoré chcú e, realizovať stiažnosti, teda reagovať na stiažnosti občanov. A toto sa môže ukončiť odporúčaním alebo v negatívnom prípade kritickou poznámkou, ale nemôže to úplne odpovedať občanovi. Ďakujem. Sony? Ďakujem pani Maconi. E, pán Diamandoros, e, máte slovo. Som veľmi rád, že vás tu vidím po jednom roku. Mm, pri e, príležitosti tejto správy Takže som veľmi rád, že vás tu po roku vidím. Ďakujem, vidím, že vás nachádzam v dobrom zdraví. Pán predseda, ctení poslanci, chcel by som vám poďakovať za túto možnosť prihovoriť sa vám pri v rámci predkladania výročnej správy z roku 2011. Pre všetkým by som chcel povedať, že som veľmi vďačný neustálej podpore Európskeho parlamentu, práci e, Európskeho ombudsmana. Tiež by som chcel e, poďakovať srdečne aj e, predsedničke výboru, petičného výberu pani Macony, ktorá naozaj podporuje moje aktivity, ktoré sme si počuli práve. Ako som opakoval už niekoľkokrát, podpora parlamentu a spolupráca s výborom pre petície je podstatná pre úspech úradu Európskeho ombudsmana. Teraz by som sa dotkol kľúčových štatistík mojej výročnej správy. Počas 2011 som dostal celkovo 2510 sťažností občanov, spoločnosti, mimovládnych organizácií, združení a ďalších. Snažil som sa pomôcť každému sťažovateľovi, ktorý sa obráti na ombudsmana, dokonca aj v prípadoch, prípadoch, kedy to nespadalo pod môj mandát. Avšak nesmieme podceňovať, aké dôležité je to pre občanov, aby boli nasmerovaní k tomu najlepšiemu mechanizmu hneď od začiatku pri riešení ich problémov, aby sme odstránili frustrácie, e, ktoré súvisia s tým, že ani nevedia identifikovať, ktorá je tá správna inštitúcia. V januári 2009 som spustil Ehm, na mojej webovej stránke interaktívny manuál, ktorý je dostupný vo všetkých 23, 23 eh, eh, radných jazykoch. Ehm, pomáha to sťažovateľom Ehm, nájsť, e, nájsť miesto, kde sa treba obracať ehm, takisto aj pri e, riešení určitých existujúcich e, ehm, mechanizmov, ktoré sú na riešenie problémov, ako je napríklad Your Europe alebo Solvit pre cezhraničné problémy viaceré sťažnosti, ktoré boli neprípustné. Tentokrát ich bolo 111, 111 v roku 2011 avšak e, využívaním tohto interaktívneho manuálu väčšina obča- alebo mnoho občanov e, sa dokáže hneď na začiatku zorientovať, e, kde sa majú obrátiť. V roku 2011 viac ako 18 tisíc ľudí navštívilo túto stránku a dostali odpoveď alebo získali informácie. A dá sa teda povedať, že viac ako 22 tisíc občanov um, bol, získalo priamu pomoc ombudsmana v roku 2011. Okrem toho stránka ombudsmana e, mala viac ako 295 tisíc e, návštevníkov v kontraste k e, po zniženiu počtu sťažností mimo mojeho mandátu. Počet sťažností, ktoré spadali pod mandát, boli vyššie o 396, to znamená to je zvýšenie o 18 tento trend potvrdzuje, že stále e, ľudia sa stále obracajú viac a viac na Európskeho ombudsmana z e, dobrých dôvodov a výrazné zvýšenie počtu sťažností je aj preto, že moje postupy sú také bližšie a priateľské občanovi a zaviedli sme nový systém, kde ten sťažovateľ môže e, jasnejšie E, zadefinovať svoju sťažnosť v prípade, že si nie je istý, na akú inštitúciu sa treba obrátiť. E, takisto e, treba znižovanie rôznych kritických poznámok. To je tiež výsledok mojej, mojho úradu a že máme určitú proaktívnu úlohu pri riešení sťažnosti a že sa snažíme nájsť vždy riešenia, kde sú dvaja výťazy. Ehm, takisto je to dôležité aj pre samotného sťažovateľa, aj pre inštitúciu. A za posledné tri roky sa počet e, kritických poznámok ehm, bol, bol 34 v porovnaní so 46 v predchádzajúce trojročné obdobie. Takže mm, v rámci výročnej správy máme kategóriu tzv. hviezdnych prípadov, kde by som chcel zdôrazniť naozaj veľmi dobrý exemplárny príklad eh, z dobrých administratívnych postupov inštitúcií a orgánov. Ehm, je dôležité vytvoriť prost máte veľmi dobrú kultúru služby v európskych inštitúciách a 10 takýchto tzv. hviezdných prípadov je spomenutých v správe, to, to, výročnej správe ochota spo, inštitúcií spolupracovať s ombudsmanom predstavuje veľmi dôležitý um, prejav ich kultúre služby. A tiež viem, že v niektorých prípadoch aj konstruktívne zapojenie samotného sťažovateľa bola veľmi podstatné preto, aby bol ten výsledok pozitívny pre všetkých. Podľa Eurobarometra Eh, a kde sa, ktoré sa týka výkonu európskej administratívy, ktorý vykonal Európsky parlament a Európsky ombudsman. Počas roku 2011 právo na pohyb a slobodu usadzovania v EÚ, to je eh, považované 48% občanov za správne. Druhou najdôležitejšou čím právom je právo na dobrú administratívu a potom je sleduje eh, právo stiažovať sa ombudsmanovi to bolo 32%, na druhej strane 42% respondentov naznačilo, že nie sú spokojní s transparentnosťou EU administratívy a um, 52% si myslí, že, že obsudman, ombudsman by mal uh, uistovať občanov o tom, aké majú práva, ako ich majú využívať. Um, ďalej, na mojej stránke som otázku, že či Lisabonská zmluva e, plní svoje sluby pre občanov a e, vyjadrili sa tam aj pán predseda Van Rompuy, aj pani Diana Wallis, aj pani komisárka Viviane Reding. Ja som takisto publikoval aj novú brožúru, ktorá sa týka problémov e, v EÚ a kto vám môže pomôcť. Takisto je tam množstvo rôznych dobrých rád, ako môže, kto má komu ako pomôcť v EÚ, ak niekto má s tým problémy. Tiež by som chcel pripomenúť, že to je veľmi e, prvá taká brožúrka svojho druhu e, takisto z hľadiska e, zlepšenia tej, tej nespokojnosti s transparentnosťou EÚ som um, ehm, 28. septembra inicioval um, deň medzinárodného práva na vedomosti, International Right to Know Day, um, tak, aby eh, s, s, bola väčšia informovanosť a ďalej v rámci mojich vlastných služieb v roku 2011 na svojej webovej stránke publikujem informácie o nových eh, stiažnostiach, ako náhle sa mm, otvoria. Táto nová prax vlastne umožňuje občanom sledovať eh, vývoj svojej stiažnosti od začiatku. Eh, pán predseda, poslanci, v roku 2009 som prijal um, poslania vo svoju misiu Európskeho ombudsmana, ktorá znie nasledovne Európsky ombudsman hľadá spravodlivé mm, riešenie sťažností voči európskym mm, inštitúciám, podporuje transparentnosť a podporuje administratívnu kultúru služby. Takisto mm, má za cieľ podporovať dialog medzi občanmi a Európskou úniou a posilňovať čo najvyššie mieru e, správania sa inštitúcií. V rámci toho som pripravil stratégiu v roku 2010 pre inštitúciu, ktorá tvorí základ mojich iniciatív a počas mojich mandátu ako ombudsmana. Kľúčové body tejto stratégie obsahujú predovšetkým posilnenie pri dialogu s e, sťažovateľmi, občianskou spoločnosťou a ďalšími zúčastnenými stranami v rámci e, otázok, ktoré sú zakotvené v Lisabonskej zmluve, po ďalšie identifikovať najlepšie osvedčené postupy s inými kolegami ombudsmanmi a ďalšia vec podporiť úlohu ombudsmana pri podpore administratívnej kultúry v inštitúciách EÚ. A tak, aby sme mohli zabezpečiť dobrú administratívu, tzv. citizen-friendly inštitúciu, tak je potrebné získať v e, dôveru túto kultúru služby občanov. Um, Avšak e, je dôležité zabezpečiť dobrú administratívu, na to majú občania nielen právo, ale je veľmi dôležité, aby bola administratíva e, zdvorila, aby chcela z, vysvetliť e, svoje činnosti a bola ochotná tiež podliehať verejnej kontrole. Takže myslím si, že bolo by dobre, keby sa pripravilo mm, také zhrnuté, um, zhrnutie princípov, ktoré by mohli potom platiť pre všetky európske inštitúcie. Um, myslím si, že princípy verejnej služby boli publikované 19. júna tohto roku. A Mm, môžem ich e, stručne spomenúť. Poprvé, záväzok Európskej únie a jej občanom, dva, integrita, tri, objektivita, štyri, rešpekt e, voči ostatným, päť transparentnosť. Som ďačný DG Personnel za to, že e, to distribuovali všetkým, čo pracujú v parlamente 4. októbra pán predseda, ctení poslanci, tak ako som už opakoval viackrát, toto, táto misia princípov verejnej služby nie je prvou ani poslednou, ktorá sa týka etických noriem, ktoré platia v verejnej službe EÚ. Ide aj o mm, mm, jednotlivé predpisy, ktoré sa týkajú E, štatút Európskej inštitúcii, finančné nariadenie a podobne. Mm, e, všetko musí byť v rámci Európskeho e, kódu dobrého administratívneho správania. Avšak je potrebné, aby sa táto myšlienka dobrého služ, dobrej verejnej služby, aby sa dostala teda, stala vlastnou všetkým úradníkom E, takisto je potrebné viesť e, potom konštruktívnu diskusiu medzi, euro, medzi úradníkmi aj z hľadiska toho, že aké správanie je čo najlepším správaním. Princípy sa nesnažia e, duplikovať existujúce nástroje a niečo nahrádzať to pravdepodobne nie je potrebné. Skôr by som očakávala, aby to bol bohatý zdroj myšlienok, e, na ktorom budem pracovať potom ďalej s inštitúciami EÚ, aby sme mohli podporiť a zlepšiť inštitucionálnu kultúru, ktorá z týchto princípov urobí realitu. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, pán Diamandorus. Teraz dávam slovo uh, pánovi Ševčovičovi. Ďakujem pekne, pán predseda, ctené poslankyne poslanci, vážený pán ombudsman. Komisia víta komplexnú správu pani Macony. Chcel by som jej zagratulovať aj výboru pre petície za tento dôležitý dokument. Ako sám pán ombudsman povedal, ponúka prehľad ombudsmanových aktivít za ostatné roky a predstavuje užitočný nástroj i pre ostatné inštitúcie. Myslím si, že e, tieto správy nám pripomínajú spoločný cieľ zabezpečenie otvoreného, nezávislého a transparentného systému európskej administratívy pre všetkých občanov. Osobne e, ďakujem pánu Diamandurosovi za vynikajúcu spoluprácu a za jeho snahu robiť našu prácu lepšie. Jeho návrhy sú vítané a očakávam plodný kontakt s politikou praktikou aj na úrovni e, slu- služby, servisu. Niekoľko čísel tu bolo navrhnutých. Pani Macony a aj pán Diamonduros. Takže dovolte mi, aby som ja pridal týmto číslam niekoľko mojich vlastných čísel. Zisťovanie ombudsmana sa týkalo komisie, to znamená 58%. Je to o niečo menej ako v roku 2010, kedy to bolo 62% podaní týkajúcich sa komisie. Súhlasím aj e, so záverom správy pani Macony, že do veľkej miery je to prirodzené, pretože Európska komisia je najväčšia európska inštitúcia v rámci exekutívnych právomocí a je potom prirodzené, že je adresátom väčšiny podaní ale s týmito eh, podaniami, ako nakladáme, ako nakladáme s prípadmi, ktoré inicioval Európsky ombudsman. Európska komisia 350 eh, krát odpovedala ombudsmanovi v roku 2011 v porovnaní s 375 odpovediami v roku 2010. Snažíme sa o priateľské riešenia a ak, možné, ak je to možné, vždy chceme, aby obe strany eh, si odniesli niečo pozitívne z výsledku, z riešenia. Komisia dostala mnohé kritické pripomienky v roku 2007, ale tieto kritické pripomienky v roku 2011 tvorili iba 11 všetkých podaní. Veľmi dôležité je spomenúť aj to, že v roku 2011 komisia vyslala 25 od odpovedí na kritické poznámky Európskeho ombudsmana, kedy komisia čiastočne alebo celkovo súhlasila s ombudsmanom v 18 prípadoch, teda v 72 prípadov. Rozbehlo sa mnoho neformálnych postupov. V roku 2011 e, celkovo ich bolo 99. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi to bol významný nárast neformálnych konaní a postupov. Európsky ombudsman môže predsa odpovedať aj priamo občanovi, nemusí ísť o formálny proces. Chcel by som poďakovať ombudsmanovi, aby za to, že zorganizoval konferenciu, aj za to, že zorganizoval pripomienkové konanie k, verej... k princípom verejnej služby. My sme prispeli tiež pán predseda Barroso, pán predseda komisie odpovedal na tieto požiadavky zo strany Európskeho ombudsmana. E, vážime si tieto zásady a zdôrazňujeme, že aj keď štatút zamestnanca európskych inštitúcií už e, teraz podporuje vysoké morálne a etické hodnoty, ktoré rešpektuje takýto európsky zamestnanec. Existuje tu kódex, ktorý sa aplikuje v komisia, ktorý bol nedávno publikovaný na našej internej a externej web stránke, ktorý ďalej zdôrazňuje tieto etické princípy. Záverom by som rád povedal, že komisia sa teší na pokračujúcu plodnú spoluprácu s ombudsmenom Európskym parlamentom, výborom pre petície a tešíme sa na naše budúce kontakty a spoluprácu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Teraz poďme na jednotlivé skupiny. Teraz dávam pán, slovo pánovi Jarovi Petrovi na dve minúty za EPP. Ďakujem, pán predseda. E, vážený e, pán Diamandorus, najprv by som chcel e, zablahoželať Európskemu mediátorovi, ombudsmanovi za výbornú spoluprácu s, výborom, s petičným výborom. Tie údaje sú jasné. 2011 e, tam bolo 511 ťažností a e, veľa ich bolo spracovaných. A som rád, že bolo málo sťažností, ktoré e, boli nepripustné, lebo my sa snažíme u nás v petícii dosiahnuť ešte lepšiu proporciu ešte lepší pomer. E, tieto čísla ukazujú na to, že funkcia ombudsmana je veľmi dôležitá v európskej konštrukcii. E, práve ombudsman ponúka občanovi v EÚ istú možnosť na riešenie problémov, ehm, keď sa občan cíti e, v nepráve, alebo teda, že prístup k inštitúcii bol nesprávny. Ombudsman prispieva k tomu, aby Európa bola bližšie našim občanom. Ombudsman však nie je nejaké, mm, nejaká virtuálna funkcia, aj keď tie procedúry občas dl- trvajú dlhšie a Viem, že existuje medzi komisiou aj ombudsmanom e, rešpekt a to je podľa mňa dobrá vec, v tej by sa malo pokračovať. Jedna vec ma veľmi teší. E, spolupráca medzi ombudsmanom a e, výborom pre petície sa veľmi dobre odohrávala a právo obrátiť sa na ombudsmana ehm, je zapísaná v základných textov. Ehm, často sa stáva, že jednotlivé nástroje sa môžu uplatniť iba v prípade popierania. A myslím si, že e, práve e, v pochybnostiach sa rozhodneme obraňovať občana. A preto chcem poďakovať ombudsmanovi a zaželať mu, aby pokračoval v tejto práci spolu s nami a mm, myslím si, že budúcnosť bude veľmi pozitívna. Ďakujem, mm, pán Jar. A teraz e, za socialistickú e, stranu, e, teda skupinu má slovo pán Boštinaru. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán ombudsman, ja by som chcel zablahoželať, teda poďakovať pánovi Diamanturosovi za túto správu, pretože získal podstatnú politickú podporu. A Ehm, táto správa vlastne uznáva, že jeho práca je dôležitá. Ehm, uznáva ho aj e, komisia. A ja by som chcel e, zdôrazniť jeho prínos pri zlepšovaní, pri vylepšovaní kultúry správnej administratívy a správneho riadenia veci Eh, na európskej eh, úrovni. Pretože nielen v roku 2011 eh, s vami petičný výbor výplne spolupracoval, ale aj v minulých rokoch. A potom jedna vec je v správe, ktorá nás nepokojuje, pán Ševčovič. Väčšina tých šetrení sa týka Európskej komisie. A mm, a čo sa týka e, petičnej komisie, sú tam veci, ktoré obvinujú, záležitosti, ktoré obvinujú ne, z nedostatku transparentnosti a nedostatku spolupráce s európskymi občanmi. Nakoniec vám chcem zaželať veľa úspechov, pán obmocman, a dúfam, že vašim úspechom bude aj to, že budete robiť osvetu medzi národnými ombudsmanmi. Ďakujem a teraz dávam slovo na dve minúty pane Jeten Maki. Za moju politickú skupinu by som chcela poďakovať eh, pánovi eh, Dementosovi za jeho veľmi dobrú prácu, Diamandurosovi za vysokú mieru transparentnosti aj za to, že takáto funkcia v EÚ existuje. Myslím si, že váš úrad má veľmi dobré meno. By ste tomu určite veľmi veľa preispeli, ale e, tiež nesmieme zároveň zabúdať aj na Lisabonskú zmluvu, kde e, vlastne aj e, komisia mala zverejniť svoj postup, ktorý neuskutočnila ale myslím si, že alebo dúfam, že komisia napokon um, zabezpečí alebo sa pripojí k tomu um, osvedčenému alebo tým najlepším administratívnym postupom. Myslím si, že najväčšiu obavu momentálne majú občania eh, z nedostatku transparentnosti a takéto niečo vlastne nie je dobré ani pre najbližšie obdobie, preto by som chcela, aby komisia niečo v tomto urobila a by zlepšila túto situáciu a aj, aj tu e, e, v parlamente by, by predkladala také návrhy, ktoré by zlepšovali transparentnosť Európskej komisie aj e, Európskej administratívy. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Auken. Ďakujem. by som, chcela by som poďakovať eh, za túto výbornú správu a chcela by som zdôrazniť, že pán ombudsman má našu podporu a eh, dúfam, že nebude mať len manuál, ale aj nariadenie, ktorý, ktoré bude rešpektovať um, eh, sluby, ktoré dostali občania v zmluve. Treba zlepšiť situácie všade. Uh, európske inštitúcie musia byť príkladom pre všetky členské štáty. A preto potrebujeme nariadenie. Chcem vám poďakovať, pretože správa podporuje to, čo bolo veľmi jasne povedané, čo povedal pán ombudsman. A povedal, že teraz v súčasnosti treba e, zaviesť princíp služby Občania musia byť e, v centre pozornosti a nemôžeme považovať občana za nepriateľa, proti ktorému sa treba ozbrojiť a chrániť sa proti nemu, ale za niekoho, komu budeme, mať, komu budeme slúžiť. A myslím si, že komisia nepovažuje e, občana za nepriateľa. Pán Ševčovič nám povedal pekné slova, ale potrebujeme aj činy. E, chcem zdôrazniť, že ten lepší prístup by bol taký, že by sme mali zamestnancov, ktorí budú rešpektovať svoju prácu a to je najlepšia cesta, ako bojovať proti korupcii, pretože korupcia je spojená s problémami administratívy a riadenia. Um, toto je dôležité, preto aby sme mali dobrú kultúru, transparentnú kultúru a to všetko prostredníctvom nariadenia. Ja by som ešte na záver chcela povedať e, túto vec. My sme spomenuli e, vec, tú vec, že v prípade niektorých krajín je veľa stiažností, v prípade iných menej ale je to dobrý znak, že v našich krajinách existujú aktívni občania. A to neznamená, že je veľa problémov v tejto krajine, ale naopak, ide tu o silnú občianskú spoločnosť a treba podporiť tento prístup. Čiže mali by sme samozrejme riešiť tieto stiažnosti. Ďakujem. Ďakujem. Ter, ďakujem pani Auken za zelený. A teraz pán Mejer na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som poďakoval pánu Matonimu, pred, pred, pani Maconi, ktorá je predsedníca z výboru PETY, za jej vyčerpávajúcu správu, eh, dobre odvedenú prácu k tomu, čo obnáša e, celoročná práca Európskeho ombudsmana. Takisto by som rád poďakoval pánu ombudsmanovi Diamandorusovi za odvedenú prácu, ale ešte je pred ním veľa ďalšej práce, pretože európsky občania ho žiadajú, aby vyriešil problémy, ktoré tu sú. Všetky podania mali dočinenia s modelom Európy, ktorý nevychádza z solidarity. Sú tu milióny ľudí, ktorí sú ponižovaní, ktorí nemajú prácu, ktorí sú chudobní, ktorým berú domovy a sme všetci v kríze, preto by sme mali byť usilovnejší a žiadať od komisie, aby bola transparentnejšia, aby sme mohli prísť s rýchlejšími odpovediami pre týchto ľudí, pretože naozaj v Európe trpia. Ďakujeme. A teraz na dve minúty za e- e- pre EFD pán Salavrakos. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Som veľmi rád, že tu zastupujem tiež Európsky parlament v tom, týchto neskorých hodinách a som rád, že všetci spoločne blahoželáme pánu Diamandurusovi a jeho servisu Chválime ho. Mali by sme ho pochváliť. Právom vedie inštitúciu, ktorá bojuje za zabezpečenie práv občanov. Podľa správy v roku 2011 bolo vyše 2000 podaní a verím, že by sme mali nájsť spôsob, aby táto inštitúcia bola širšie známa medzi občanmi Európskej únie. Podľa Eurobarometra 43 občanov EÚ nie sú spokojní s úrovňou transparentnosti administratívy EÚ a preto je inštitúcia Európskeho ombudsmana mimoriadne dôležitá a preto je taká úspešná. Presne ako každý rok, i tento rok sme počuli, že väčšina podaní sa týkajú Európskej komisie, vyše 58 a je preto dôležité, aby sa vypracovali špecifické opatrenia, ktoré by zlepšili spoluprácu Európskej komisie na osoch všetkým občanom. Počas tohto ťažkého obdobia pre naše inštitúcie by sme mali o to viac podporovať demokratické hodnoty. Blahoželám pánu Diamantu Rusovi za vynikajúcu odvedenú prácu a chcem e, zablahoželať aj pani Macony, ktorá predseda výboru pre petície a ktorá napomohla dobrej spolupráci týchto dvoch inštitúcií. A chcem skončiť optimisticky. Kráza, kríza pominie a ľudia budú cítiť väčšiu dôveru v naše inštitúcie. Na dva, dve minúty má slovo pán Becker. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pán ombudsman, vážení kolegovia. Táto správa kolegyne Máconi uh, hovorí, že my uh, Ďakujem, mali by sme poďakovať ombudsmanovi za jeho prácu aj pre veľmi dobrú, za veľmi dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom, osobitne s petičným výberom. Ja by som tu chcel uvieť príklad, že naozaj, eh, čo mi ma veľmi napadlo, máme tu výbor pre petície, kam prišla, keď pri, eh, kde prišla sťažnosť, e, ktorá sa týkala komisie. Dostali sme 1800 sťažností a jedna z nich sa týkala komisie, avšak e, myslím, že je to práve preto, že takúto možnosť sťažovať sa je, je možno len preto, že tu je táto, tento úrad ombudsmanu, ombudsmana. A myslím, napriek tomu by som ale chcel ešte poukázať na dva aspekty, ktoré mňa napadli z mojich skúseností. Jedna vec sa týka toho, o čom ja si myslím, že je tu ešte stále potrebná komunikačná a informačná práca z, v prospech existencie ombudsmana, pretože um, 27 sťažovateľov prakticky eh, respektíve asi by ich bolo viac, keby boli lepšie informovaní. Takže myslím si, že bolo by dobre, keby napríklad boli takéto, takéto informačné kampanie aj napríklad v rakúskej televízii a podobne. Takisto ja by som sa tiež e, potešil, keby tu existovali určité minimálne normy, ktoré by platili v rámci celej EU v rámci administratívy a ja by som chcel e, poďakovať Omusmanovi za jeho návrhy v e, prospech takéhoto kódu. Ďakujem pekne. Teraz pani Tikau. Prezidente. Raportul pentru 2011 a ombudsmanului european. Ďakujem, pán predseda táto správa o výročnej správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2011 má čo si dočinenie so záujmami občanov, so spoluprácou s národnými ombudsmenmi, so zjednodušenými procesmi a postupmi, aby sme naozaj eh, sa dopracovali k výsledkom všetkých podaní, ktoré občania podajú. Niekoľko tisíc ľudí bolo vypočutých pri svojich e, podaniach v roku 2010 a mnohí ďalší získali informácie, ktoré potrebujú. A mnohí získali cez internetový portál. E, čiže to predstavuje 65 sťažností, ktoré boli riešené v roku 2011 a e, vlastne aplikovali sa práva občanov tým, že sa otvorili prípady, tým, že, a teda riešili sa prípady tým, že sa to dostalo ku kompetentnému orgánu, alebo e, sa občanovi naznačila inštitúcia, kde sa to má riešiť. 60 Sťažností e, bolo prijatých práve cez tento formulár. Dobre, teraz ideme na procedúru Catch the Eye. Jednu minútu dostáva pán Valesa. Bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, pomimo dużej... Ďakujem, pán predseda. Napriek pokrokom v minulých rokoch to percento sťažností v rámci kompetencie obudsmana bolo znova nízke v roku 2011. A podľa mňa by sme sa mali snažiť zvýšiť informovanosť medzi občanmi a to, že ehm, národní ombudsmani ehm, musia spolupracovať s Európskou komisiou a s inými inštitúciami, ehm, lebo toto by malo byť cieľom práce ombudsmana. Ombudsman by mal spolupracovať čo najúžšie s inými inštitúciami a e, ja si myslím, že tá správna, mm, to správne riadenie verejných vecí ide nad rámec inštitúcií. Inštitúcie nemajú len rešpektovať svoje právne zásady, ale poskytovať aj služby občanov, aby e, občania mohli využívať svoje práva správne. Ďakujem, pán Valensa. Teraz na jednu minútu má slovo pani Fergas. Thank you, Chair. Um, I welcome the report on... Ďakujem. Ďakujem pekne a vítam správu o aktivitách ombudsmana. Uznávam, akú dôležitú úlohu hrá tento úrad pri podpore integrity európskej verejnej správy. Avšak um, boli tu viaceré otázky, ktoré súviseli s tým, že eh, ak, sú tu možno otázky napríklad, eh, čo sa stalo s komisárom Dalim a podobne. A no, pamätám sa, že tiež hovoril eh, o tom, že aký dôležitejšia je funkcia OLAFu a je treba chrániť um, aj v rámci šetrenia OLAFu. Chcela by som sa spýtať, že či chce ombudsman preskúmať otázku e, správy OLAFu. Myslím si, že tam sú viaceré dôležité otázky z hľadiska procedurálnej integrity celého tohto procesu a ďakujem za to, že ste sem prišli. Predseda. Pani Basesku, ďakujem. Ja by som chcela poďakovať pani Maconi za výborne odvetenú prácu na tejto správe, na tú správy. A takisto aj pánovi Diamandu do Rosuvi za jeho činnosť v roku 2011. Chcem povedať, že e, to úplné číslo sťažností sa znížilo a ombudsman e, mohol prešetriť väčšinu prípadov, e, ktoré sa týkali nesprávnej verejnej správy v Európskej únii. Takisto oceňujem aj ten fakt, že ombudsman urobil všetko preto, e, aby znížil počet tých stiažností, ktoré nespadajú do jeho kompetencie. Tieto informácie sú pre občanov veľmi dôležité a korektne informujú sťažovateľov. E, tieto procedúry sú teraz prístupnejšie pre občanov a takisto chcem privítať e, úzkú spoluprácu medzi ombudsmanom a národnými ombudsmanmi. Ďakujem, ďakujem pani Basesku. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Na začiatku by som chcel oceniť a opäť poďakovať za spoluprácu s ombudsmanom aj s výborom pre petície, pretože spoločne sa takto snažíme dosiahnuť dôležitý cieľ ponúknuť servis, službu európskych úradníkov občanom. Keď sa pozrieme na štatistiky, vidíme, že počet podaní sa znižuje a rád by som vás ubezpečil, že pre nás je dobré administratívne vykonávanie práce a dodržiavanie zásad a princípov, čím si veľmi dôležitým a čo e, naozaj si strážime i v každodennej práci. Veľa pripomienok sa týkalo transparentnosti, ktorá panuje v Európskej komisii. Súhlasím, že človek vždy môže robiť veci lepšie a my e, v budúcnosti, budúci rok, určite budeme na tom lepšie, ako sme tento rok. Ale zároveň som presvedčený, že Európska, Európsky alebo euroúradníci vedú e, najtransparentnejšiu verejnú administratívu nielen v Európe, ale na celom svete. Celkovo mienime zlepšovať našu kvalitu práce, budeme pokračovať intenzívnymi internými školeniami e, našich úradníkov a neustále budeme zvyšovať povedomie o dôležitosti úcty k zásadám dobrého správania sa v administratíve a v zásade transparentnosti. Stále viac využívame neformálne postupy, ktoré nám často pomôžu nájsť riešenie, ktoré je privetivé k všetkým stranám a ktoré negeneruje byrokratickú záťaž. Pri týchto priateľských riešeniach nám veľmi dobre radí pán ombudsman a myslím si, že dobrá spolupráca s národnými kanceláriami ombudsmanov a s kanceláriou Európskeho ombudsmana v tejto ktoré oblasti sa týkajú transparentnosti? Za ostatné roky naozaj sme pozorovali mnohé úsilia a spoločne sme završili mnohé. Napríklad náš spoločný register transparentnosti, to sa zriedka e, dá nájsť v hlavných mestách krajín sveta, možno vo Washingtone nájdeme niečo porovnateľné, e, vo Viedni a vidíme, že tento transparentnostný register e, láka čoraz viac firiem, aby sa do neho zaregistrovali. Európsky parlament a občianská spoločnosť vo všeobecnosti sa e, zaoberá aj otázkou právnických firiem a my to tiež riešime v našej správe, ktorú teraz pripravujeme a mm, koncipujeme. Sme transparentnejší, ako sme boli predtým, aj čo sa týka registrov komitológie, toho, ako sa zostavujú rozličné skupiny, aká je agenda odborných e, skupín a výborov, publikujeme zápisnice z ich diskusií a toto tiež sú znie veľmi dobre so zásadami a so situáciou, ktorá je v členských štátoch EÚ. Štatistiky, ktoré publikoval Eurobarometer, boli správne, takisto závery, že transparentnosť je dôležitá a že európsky občania boli sklamaní týmito číslami, to je pravda. Na druhej strane by sme mali byť hrdí, i komisia, i parlament, že patríme medzi inštitúcie, ktorým sa v Európskej únii najviac verí. Ak to porovnáme, koľko občanov verí EÚ napriek kríze, verí Európskom parlamentu, verí Európskej komisii, ak to porovnáme s inými organizáciami, percentá by v mnohých prípadoch boli e, výrazne vyššie v prípade európskych inštitúcií v porovnaní s národnými inštitúciami a na toto by sme mali byť patrične hrdí a pripomínať si to. Teraz k situácii, ktorá súvisí s pánom Dalím. Isté aj ombudsman zareaguje na túto konkrétnu otázku. Ja by som vás rád všetkých ubezpečil, že i v záveroch e, vyšetrovania OLAF sa jasne povedalo, že neboli incidenty pri dobrom fungovaní generálnych riaditeľstiev a týka sa to aj smernice o tabaku. A ubezpečujem vás, rovnako ako som vás ubezpečil pred dvoma dňami, že smernica o tabakových výrobkoch e, bude prijatá v takom časovom rámci, v akom sa predpokladá. O 2-3 týždne bude predložená a chcel by som snemovne obezpečiť, že smernica o tabakových výrobkoch prejde parlamentom v jeho súčasnom legislatívnom období a navrhujem vám, iste všetci súhlasíte s tým, že je to veľmi ambiciózny návrh a dôležitý pre zdravie európskych občanov. Ďakujem vám za pozornosť. Gracias, Ďakujeme, pán komisár. Teraz má slovo pán Diamandoros. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým poslankyniam a poslancom Európskeho parlamentu, ktorí sa ujali slova a ktorí boli takí milí, že mm, pochválili prácu Európskeho ombudsmana. Oceňujeme vašu podporu aj fakt, že vaša podpora, vaša dobrá práca zvyšuje zodpovednosť, ktorá leží, spočíva na našich bedrách. Je to istý tlak na nás, aby sme robili prácu lepšie, aby sme lepšie spolupracovali s výborom pre petície Európskeho parlamentu, aby sme slúžili občanom ešte lepšie. Toto nám slúži ako povzbudenie. Dovolte mi povedať, že mn... vyjadriť sa k tomu, že ako mnoho poslancov sa dotklo toho, že príliš veľa podaní sa jednoducho neprijalo kvôli technickým nedostatkom. Opäť opakujem, že interaktívny sprievodca, ktorého sme e, publikovali na webovej stránke pred troma rokmi, určite pomohol e, dobrým výsledkom, pretože ľudia teraz sa na nás obracajú len s tými správnymi e, dôvodmi, príslušnými nám a nie s niečím, čo nám neprislúži v podstate sme vyriešili túto otázku, že kam sa majú ľudia s čím obracať a preto sme vďační parlamentu, že navrhol, aby sme riešili aj túto otázku odklonu veci, ktoré nám neprislúši riešiť. Pán Bostináru, ďakujem vám za vaše poznámky, za vašu podporu. Dovolte mi povedať vám i to, že hoci iste existujú aj profesionálne deformácie, i v práci ombudsmena pokúšam sa vždy byť spravodlivý a férový. A to, že na komisiu mierí najväčší počet podaní, 65 všetkých euro, úradníkov predsa pracuje v Európskej komisii. Ale minulý rok bolo naozaj len 5 prípadov exemplárneho potrestania, ktoré sa týkali komisie a iné vážne prípady sa týkali iných organizácií. Čiže vidíme, že komisári sa naozaj snažia zlepšiť výkon administratívy a úradníkov a naozaj odvádzajú dobrú prácu v týchto svojich snahách. Som vám vďačný za to, čo ste vyjadrili aj vo veci právnych noriem Pani Jater, pani Maki, bol som u vás vo vašej krajine pred niekoľkými týždňami. Hovoril som s ľuďmi z Ministerstva spravodlivosti presne o tom, ako podporiť takéto právne normy o administratíve EÚ a o úradníkoch, ktorí majú slúžiť občanom lepšie. Dovolte mi e, povedať aj reagovať na to, čo povedala pani Prendergast. Gratulujem vám k rozhodnutiu, že včera parlament v Írsku vo vašej krajine rozšíril mandát írskeho ombudsmana a že pridal 140 organizácií, na ktoré sa môžu občania stiahovať u ombudsmanky, ktorá je momentálne v úrade. Tlieskam kolegom v Írsku za toto rozhodnutie a rozšírenie portfólia írskeho ombudsmana. Čo sa týka vašej otázky, pani Prendergast, o smernici, o ktorej ste hovorili, e, ombudsman nedostal do dnešného dňa žiadne podanie týkajúce sa predmetnej smernice. Ubezpečujem vás, že ak by sa takéto niečo stalo, tak OLAF by bol to, ten príslušný orgán, ktorý by e, bol býval zabezpečil, že sa vykonajú príslušné opatrenia alebo ďalšia inštitúcia, ktorá by bola zapojená do prípadu, takisto ako je to komisia v tomto prípade. Rád by som poďakoval pánu komisárovi Ševčovičovi za jeho kontinuálnu ponuku zlepšovať administratívu, zlepšovať prácu úradníkov. Spoliehame sa na vaše slovo, tešíme sa na to, že s vami budeme spolupracovať a ubezpečujem vás, že sme si všimli, že Komisia e, zistuje čoraz viac vecí prostredníctvom neformálnych priateľských postupov. To je dobre pre vás, pre nás a v neposlednom rade pre občanov. Ďakujem. Ďakujem pánovi Diamandurosovi, teraz pani Macony. E, veľmi som ocenila túto diskusiu. Myslím si, že sme tu mali naozaj jasnú demonstráciu toho, ako sa môžu vytvoriť dobré siete občianskej spolupráce, ktorú, e, ktoré prinášajú e, dôsledky a dobré výsledky. Všetky kolegovia z nášho výboru ukázali, že je možné súhlasiť súhlasiť s analýzou úsilia Európskeho ombudsmana a ukázali, že možno zdieľať ciele tejto práce. Bez pochyby E, sa e, vyskytla istá synergia, istá osmoza medzi obidvoma organizmami a vďaka tomu e, sa môžeme obohacovať o naše skúsenosti. A od Európskeho ombudsmana sme tu počuli svedectvo o tom, ako využíva internet, aby sa priblížil k európskym občanom a vďaka technológií je efektívnejší. Ombudsman eh, určite eh, bude pokračovať v úzkej spolupráci s našou inštitúciou a eh, podporí práve tie stiažnosti, alebo teda bude riešiť aj tie stiažnosti občanov, ktoré nespadajú do jeho kompetencie, ale teda bude to um, smerovať na náš výbor, na náš výbor pre, na petičný výbor. A um, už sme tu viackrát počuli, aké sú um, um, kompetencie nášho petičného výboru a mali sme tu jedno podanie, e, ktoré sa stiažoval na, na e, náš výbor, ktorý ja e, zastupujem. Takže naše vzťahy sú veľmi transparentné a chcem poďakovať pánovi komisárovi Ševčovičovi za to, že sa medzi nás prišiel, za úsilie, ktoré vyvíja každý deň a tie želania, ktoré vyslovil, e, spolu sdielame a som presvedčená, že tieto naše túžby sa zrealizujú. Ja e, počas dlhých rokov praxe e, som skonštatovala, že e, komisia síce má dobré úmysly, ale veľmi pomaly sa hýbe a pomaly chápe, aké sú potreby občanov, ktoré vlastne prichádzajú v týchto sťažnostiach občanov, ktoré ombudsman príjma každodenne. Takže toto nie je úplne pozitívne čo hovorím, ale je to vlastne prozba na pána komisára Ševčoviča. Ja viem, že úprimne pracujete v prospech európskych občanov. Ďakujem. Ďakujem pani Mácony. Hlasovanie o tejto správe sa bude konať e, o 11.30 zajtra. Takže e, teraz e, sa zasadnutie končí a budeme znova pokračovať o 9.00.